Politika musí byť založená na e, sledovaní cieľov našej budúcnosti, ale aj realizovateľnosti týchto cieľov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, budú hovoriť rečníci za jednotlivé výbory. Teraz pán Martin za AFED. President. Ďakujem, pán predseda.